chcete povedať a pochopiť, e, č, aký je postoj Európskeho parlamentu k tejto záležitosti. Grazie, komisária. E, Ďakujem pekne, pani komisárka. A teraz budú sa vyjadrovať rečníci v mene politických skupín. Začneme e, skupinou EPP a bude to Jozef Sajer. 4 minúty, nech sa páči. Vážená pani